sú si toho vedomí. Ďakujem pekne e, za všetky príspevky v rámci rozpravy. Ďakujem pani Andrikiene. Rozprava je uzavretá. O správe budeme hlasovať zajtra o 12.00. A ešte malé oznámenie, skôr ako pristúpime k nasledovnej rozprave. Francúzske orgány nás informovali, že pani Pask Karl Gruny bude nahradená pánom Filipom Bulandom od 15. decembra 2010. Chcem privítať tohto nového kolega. Neviem, či je v sále, ale dúfam, že si moju, môj pozdrav vypočuje a na základe článku 3 e, odseku 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu ak nebudú predložené protesty, pán Buland bude členom parlamentu v jeho orgánoch a bude plne požívať všetky práva, ak len nebude vykonávať nejakú funkciu, ktorá by nebola kompatibilná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu. No a teraz tu máme správu pána Arakiho o novej stratégii pre Afganistan. A teraz dávam slovo pánovi Pinovi Arlakimu na 4 minúty. Thank you. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička, pani Ashton, kolegyne, kolegovia. Správa, ktorú sa oberáme dnes, bola schválená prakticky jednohlasne na výbore AFET tohoto parlamentu. Je to výsledkom jednoročnej práce týmu, ktorý som ja viedol. Viedli sme rozsiahle konzultácie v Kábule a v Bruseli. Táto správa je snaha vysvetliť istý paradox, prečo tak málo sa dosialo v Afganistane Napriek tomu, že 9 rokov tam pôsobí medzinárodné spoločenstvo, od roku 2001 vojenské operácie v tejto krajine stali viac ako 300 miliard eur a tisícky ľudských životov. Ďalších 14 miliard eur sa využili na civilné ciele. Je to vlastne 30 násobok HDP Afganistan. Napriek veľkému úsiliu Afganistan je stále ešte najväčším producentom narkotík. Stále je to jedna z najchudobnejších krajín na svete, kde väčšina afgánskych obyvateľov, pre nich život je zložitý, brutálny a krátky, asi ako pred 500 rokmi na našom kontinente. Mortalita matiek stojí viac životov ako vojna. Je ich asi 20 tisíc ročne a obetí vojny asi 2 tisíc. Vysvetlenie paradox nie je jednoduché. Problém s opium, opium a povstalecké nepokoje, to je nutné zohľadniť. Bolo tu určitá viera alebo ilúzia, že to bude rýchle vojenské víťazstvo a takéhoto názoru bolo medzinárodné spoločenstvo. Legitimita afgánskej vlády bola preceňovaná, účinnosť medzinárodnej pomoci nebola vysoká táto správa sa nesnaží zjednodušiť všetky tieto záležitosti. Akceptuje samozrejme tieto výzvy v plnej miere a tento dokument je snaha navrhnúť určité nové smerovanie našich politík. Správa sa stavia tejto otázke z európskeho hľadiska. To znamená, že afgánska kríza, na ňu sa pozeráme z takého úhla, ktorý neodzrkadluje americkú perspektívu. Európske hodnoty a princípy sú pre nás dôležité. Toto ovplyvňuje aj to, ako sa pozerajú európsky občania na afgánsky problém a oni neveria jednoducho vo vojenské riešenie. V zásade, pred, keďže sme pred e, rokmi zavrli myšlienku, že okupácia cudzích štátov je dobrá, tak jednoducho e, nemôžeme takým spôsobom riešiť e, tento problém. Čo sa týka špecifickej otázky Afganistanu, občania EÚ silne podporujú civilný prístup ako alternatívu k, e, k vojenskému riešeniu. Náš prístup nie je naivný, vôbec nie. Je to vlastne taký meký prístup oproti násilnému. Dôležitá je solidarita a Takto je nutné pristupovať ku kríze ako v Afganistane. Nie je možné tam uplatňovať nejaké zjednodušené riešenie. Táto správa navrhuje určitú stratégiu, ktorá, ktorá nevylučuje samozrejme aj určité vojenské e, riešenia. Je dôležité samozrejme chrániť afgánske obyvateľstvo pred povstalcami. Tento parlament je toho názor, že kombinácia mieru mierotvorných e, operácií a multilaterálnych rokovaní a podporných aktivít môže smierniť chudobu, môžeme, môže posilniť demokratické inštitúcie, posilniť práva žien, čo sú piliere novej európskej stratégie, tak v Afganistane ako aj inde. A ja pevne verím, že tá stratégia, ktorá sa tu načrtla, bude implementovaná veľmi obozretne Európskou úniou. A využijem, to by som túto príležitosť, aby pani Ešton podporila parlament tejto oblasti. Ďakujem, pána Raky A teraz dávam slovo pani Ešton, aby sa vyjadrila e, k týmto slovám spravodajcu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Začala tým, že by som si pripomenula pamiatku Richarda Holbrooka, čo bol veľký podporovateľ mieru a veľký diplomat a bol to aj môj priateľ. Chcela by som aj oceniť prístup eh, kolegu Arlakyho za komplexný prístup. Viem, ako veľkú prácu odvedol. Viedlo to k veľkej diskusii v parlamente v posledných mesiacoch. Ja som s ním veľa spolupracovala, ako aj s viacerými kolegami a my sme vstúpili do takej zásadnej fázy nášho pôsobenia v Afganistane. Ako povedal pán Arlaky, problémy, ktoré sa týkajú Afganistanu, sa týkajú vlastne na všetkých Ehm, extrémizmus, násilie, e, produkcia drog. Jednoducho tie drogy sa dostávajú do Európy. Naše pôsobenie e, sa snažilo zabrániť tomu, aby Afganistan nebol e, semenišťom terorizmu a kriminálnych aktivít. Dôležité je zabezpečiť tú najlepšiu budúcnosť pre ľudí v Afganistane. Bez tohoto nebudeme mať žiadne riešenie. Začala by som tým, ako som už povedala častokrát na iných miestach, že Európska únia je dlhodobo v Afganistane. My tam máme program pomoci do roku 2013 a pevne verím, že aj potom. A teraz vlastne zvyšujeme mieru našej pomoci o 200 miliónov eur ročne. Mali sme tam predtým 150 miliónov eur. Bez financovania samozrejme nie je možné pomáhať, dôležité podporovať e, právny štát, zdravotnícke služby a tak ďalej. A na toto musíme vždy myslieť. Pevne verím, že sa podarí dosiahnuť mier. Ja som už spomínala e, viacejkrát zdravotníctvo. 8% obyvateľov tejto krajiny majú určitý prístup e, k zdravotníckým službám. Je to niečo podobná úroveň žiaľ ako v roku 2001 Afganistan ako, krát, ako krajina je jedna z najchudobnejších krajín na svete. To znamená, že je tam ešte dlhá cesta. Máme tu informácie o OSN, keď si porovnáme situáciu e, v roku 2001, tak vidíme určité zlepšenie, že o 40 tisíc 40 e, tisíc detí zomiera menej každoročne. Takže je to pre nás určité pozbudenie aj naďalej. Snažíme sa poskytnúť čo najsilnejšiu podporu afgánskym štruktúram. Chceme, aby tam bolo afgánske vedenie reformného procesu asi 50 našej pomoci ide buď do národných programov alebo prostredníctvom správnych fondov, ktoré priamo podporujú afgánsku vládu. Toto je dobré pre koordináciu donorov, ako aj pre podporu lokálnych kapacít a dobre aj pre posilnenia afgánskych štruktúr. Zároveň je to určitý podnet pre ďalších poskytovateľov pomoci. Zároveň nutné myslieť na lepšiu koordináciu, musíme konať lepšie na medzinárodnej úrovni keď si pozrieme, čo robí Európska únia, myslím si, že dosiahli sme značný pokrok. Máme tam aj nového špeciálneho e, zástupcu, máme tam aj vedúceho delegácie. Naše politické posolstvo je koherentnejšie a aj naša koordinácia je lepšia. Takto sa môžeme lepšie zameriavať na rozvojové ciele v rámci akčného plánu pre Afganistanu a Pakistanu tento plán bol schválený minulý rok radou. Tento akčný plán znamená nové nástroje a sú tu aj kolektívne snahy, ako aj snahy členských štátov. Potom tu bola kábulská konferencia, ktorej som sa zúčastnila v júli, zosúladenie našich, našho úsilia, nášho prístupu. To je hlavná súčasť tohoto plánu. Identifikujú sa tam oblasti, ktoré my ako Európska únia E, vidíme ako tie, kde môžeme najefektívnejšie pôsobiť. Európske ministri pre rozvoj pod mojou záštitou sa zobrali touto otázkou. A tu je jedno základné posolstvo, ktoré chcem pos- poskytnúť. A síce implementácia našej stratégie, to bude priorita. Strategický rámec je vytvorený tak vojensky, ako aj v, v civilnej sfére. Spolu s príslušným prezidentami som sa zúčastnila stretnutia IZAFu, kde sme zdôrazňovali, aká je dôležitá naša zodpovednosť. Stretla som sa s generálom Petreusom trikrát v posledných mesiacoch a samozrejme viem, že je nutné to ešte veľa vykonať, ale verím, že súčasná stratégia e, začne pôsobiť. A teraz tá civilná stránka. Mali sme úspešnú kábulskú konferenciu, afgánska vláda e, dobre zorganizovala toto podujatie nebolo, neboli tam iba nejaké požiadavky a prísľuby donorov. Nie, skôr tam bolo zameranie na to, ako, ako môžeme lepšie sústrediť naše zdroje a záväzky, ako môžeme lepšie e, zosúľadiť prostriedky, ako môžeme podporiť ich národné programy. Program národných priorít znamená určitý prechod na, na podporu jednotlivých sektorov. Všetci vieme, že nemôže existovať vlastne e, stiahnutie jednotiek bez toho, aby sme tam nebudovali štruktúry, ktoré prevezmú moc. Je dôležité mať lepšie riadenie, lepšie štruktúry, prístup k základným službám, súdnictvu, právny štát a potom samozrejme aj bezpečnosť. My posilníme naše úsilie, aby sme posilnili afgánske štruktúry a chceme priviesť afgánsku vládu k tomu, aby mali spolahlivejšie štátne inštitúcie, na všetkých úrovniach. Vo všetkých oblastiach, kde pôsobíme, napríklad právny štán, štát, rozvoj vidieka, sa snažíme podporovať výstavbu lokálnych afgánskych inštitúcií, ktoré budú podporovať lepšie riadenie, bojovať proti korupcii a posilňovať právny štát. Teraz otázka afgánskych inštitúcií. To by som iba chcela povedať, že naše úsilie bude udržateľné iba vtedy, keď afgánska vláda bude zodpovednejšia, spolahlivejšia a inkluzívna. Musíme, musíme ich pozbudiť tomu, aby sa rozhodli pre dlhodobú víziu. Viac ako polovica krajiny je marginalizovaná. Nie je veľa takých príkladov, kde, kde vidíme, že situácia je rovnako zložitá. Dôležité zapojiť ženy do politického a spoločenského života. A to bude jeden z hlavných aspektov našho pôsobenia v Afganistane dôležité mať dobrý prístup, podporiť ženy, podporiť parlament, presviečať o zapojení žien do lokálnych rozvojových projektov, tak to je možné posilniť aj Národný solidárny program, ktorý spolufinancujem od roku 2002. Poslankyne poslanci, ešte raz sa chcem poďakovať pánovi Arlakemu za to, že sa zameral na tak dôležité témy v tejto správe, správe toto je skutočne veľká príležitosť, kde ide o veľa a dôležité je prepojiť vojenské ako aj civilné pôsobenie. Ďakujem. A teraz dám slovo pánovi Gerensovi, ktorý sa vyjadrí v mene výboru pre rozvoj. Ďakujem. Afganistan nemá veľa na výber. Poprvé, status quo neumožňuje iné ako realistické riešenie, pretože jednotliví členovia NATO jeden po druhom ohlasujú svoje sťahovanie sa z tejto krajiny a bude tam potrebné garantovať bezpečnosť. Návrat k situácii pred rokom 2000 e, urobiť znova z krajiny hniezdo teroristov a znova ju vydať na milosť cudzím vojenským silám. Po tretie, e, zveriť moc Talibanu, umiernenému Salibanu, Talibanu. E, ja nedokážem sa vyjadriť k tejto téme a k tomuto riešeniu, pretože e, nikto nevie povedať, čo je to umiernený Taliban. Ale spýtajme sa samotných afgánskych žien, či chcú žiť opäť v neslobode alebo v slobode. Musíme naďalej e, vyvíjať úsilie na konsolidáciu situácie. Karzaj, ktorý chce toto robiť, má veľký problém a síce svoju vlastnú osobu, veľkú prekážku svoju vlastnú osobu. Takže naozaj nemáme dôveryhodné riešenie. A teraz pán Kasulides dve minúty. Ďakujem pani predsednička. Naša kľúčové, naše kľúčové stanovisko je v tomto, v tejto oblasti je vypracovať stratégiu, zakomponovať ju do Európskeho akčného plánu. Myslím si, že pán Arlaky toto veľmi dobre pochopil. Táto stratégia musí mať samozrejme musí mať čas na to, mohla začať fungovať. Máme tu určitý časový rámec, ktorý navrhol Obama 2014. To je lehota pre kompletné kompletnú organizáciu vojenských a policajných operácií. Sú tu určité fázy, ktoré sú politické, dôležité sú dohody a, a, a s afgánskou stranou, kontakty s Talibanom, to je afgánska záležitosť. Ale jednoducho dôležité je, aby sa povstalci nedostali do pozície moci to, to, tá myšlienka zapájania súkromných e, spoločností e, do rozvojových cieľov, to je nutné si premyslieť, dôležité je, aby sa nedostávali e, peniaze e, povstalcom. Čo sa týka narkotík, toto je tiež veľmi dôležitá otázka. Je nutné túto otázku zosúľadiť v súlade s bezpečnostnými cieľmi a musíme chrániť životy európskej mládeže. My sme proti článku 71 ktorý, ktorý, kde sa spomína, a aby sa nepoužívali bezpilotné lietadla, čo je ale dôležitá súčasť stratégie. A čo si budú myslieť európsky vojaci, ktorí v krajine pôsobia, ak by Európsky parlament odmietol alebo zakázal takúto efektívnu zbraň v boji proti povstalcom. Ja by som chcel poprosiť kolegov, aby nepodporili tretiu časť paragrafu 71. A teraz pán Nezer, dve minúty. Eh, pani predsednička, pani Eštonová, Európska únia v rámci mnohých misií na základe Eh, uznesení OSN je angažovaná v Afganistáne. Príliš mnoho vojakov v Afganistáne eh, nechalo svoj život. Mnohí boli ťažko zranení alebo eh, trpia záťažou, ktorá je spojená s ich nasadením v Afganistáne. Tisíce dobrovoľníkov riskuje svoj život v Afganistane, aby pomohli tejto krajine k lepšiemu životu. Vy ako aj oni všetci majú nárok na to dozvedieť sa, ako vyzerá e, veľké angažma e, Európy v Afganistane, ako môže viesť k úspechu a ako dlho ešte potrvá toto nasadenie v Afganistane. Čo sa musí zmeniť a aké ciele má nová stratégia EÚ pre Afganistan. Potrebujeme značné e, úsilie pre e, vybudovanie e, oblasti civilného života v Afganistane. Vieme, že sa nenájde vojenské riešenie a preto musíme riešiť tento konflikt na politickej úrovni práve prostredníctvom EÚ a spoločnou zahraničnou politikou proces e, zmierenia e, za e, pomoci Talibánu musíme podporiť. Je potrebné sa zamerať predovšetkým na stabilizáciu situácie v krajine. K tomu patrí aj boj proti pestovaniu drog. Naša stratégia obsahuje mnohé dobré návrhy. Žiadame teda e, vládu, ktorá e, by nepodliehala korupcii. Nová stratégia však môže byť úspešná jedne vtedy, pokiaľ nebude pasívna, ale aktívna a bude sa prezentovať za pomoci ostatných členských štátov. Lady Ashtonová, e, spoliehame sa na vás, máte našu plnú podporu. Ďakujem, pán A teraz pán Vajgo, dve minúty. Gospa predsedujúča, spoštovaná Pani predsedníčka, Lady Ashton, ďakujem za to, že ste spomenuli pana Holbruka. Spomíname dnes naňho, keď hovoríme o Afganistáne a musíme vysloviť poďakovanie e, za to, čo e, v tejto otázke urobil inými metodami by sme sa relatívne, rých, by sme relatívne rýchle mohli zmeniť situáciu. Dnes vieme, že neexistuje vojenské riešenie. Zatiaľ, čo hľadáme nové riešenia, narastá počet e, obetí. Aj táto správa, ktorá e, hovorí o temnej stránke svetovej e, politiky, pán, pána Alakiho, ale táto správa je veľmi dôležitá, pretože e, hovorí aj o e, zneužívaní humanitárnej pomoci, o obchode s drogami, o ilúziách tých, ktorí vedú vojnu. Prítomnosť al kaidi nie je už centrálnym problémom, ale e, ide o medzinárodný terorizmus, ktorý zasahuje aj do susedných štátov E, správa je zameraná predovšetkým na to, že je potrebné nájsť dlhodobé riešenia, ktoré by riešili ľudské práva, situáciu žien a perspektívu detí. A tieto ciele je možné docieliť jedine aktívnou spoluprácou s afgánskou vládou a s civilnou spoločnosťou. Musíme e, im veriť, že sú schopní vybudovať štát tak, ako to zodpovedá Eh, ich eh, tradíciám a ich základným životným hodnotám. Táto správa je závažným pokusom nájsť riešenie tohoto problému pre Afganistán. Táto správa je tiež povzbudením eh, pre kreatívnu a zodpovednú politiku. Teraz jedna pol minúty, pani Kiel Nielsen. Vážená pani predsednička, pani Ašton, dovolte mi, aby som pánovi Arakim poďakovala za konštruktívnu atmosféru, v ktorej sme pracovali. Ponúka nám spravodlivú a čestnú analýzu e, výsledkov medzinárodnej intervencie v Afganistane v roku 2001. E, máme jasné posolstvo, nie je tu vojenské riešenie, vojna je drahá, ničí ľudské životy, vojakov aj obyvateľov a iba posilňuje Taliban. Jediné riešenie je politika, čo očakávajú e, aj Afgančania. Krajina potrebuje rozvoj, dobré riadenie, vytvorenie e, súdneho systému, ďalej sú tu problémy žien, základné ľudské práva, to sú stále dôležité problémy. Najnovšia správa misie OSN o Afganistane odhaľuje neschopnosť e, afgánskej vlády chrániť práva žien a dievčat kým ženy a dievčatá sú e, vystavené škodlivým praktikám, e, ktoré ich poškodzujú, je možné urobiť naozaj trvalé nápravy, aby sme mohli garantovať bezpečnosť ženám, tak, e, tak nepotrebujú len tieto garancie na papiery, ale je dôležité, aby sa tieto právne a spoločenské garancie aplikovali v živote. V krajine je podstat Samotná miera moci sústredená v rukách prezidenta Karzaja. Ak nie je príliš neskoro, je potrebné, aby sa posilnila e, demokracia, právny štát a Európska únia to musí podporovať v rozličných inštitúciách, najmä v parlamente, ktorý bol práve zvolený. Pán Stevenson, dve minúty. Ďakujem pekne. Minulý rok som, som pracoval, spolupracoval v rámci OBSE, e, sme sa zaoberali dôležitými otázkami a vypracoval som správu pre OBSE, čo sa týkalo životno, aj životného prostredia. Pošlám túto správu. Týkalo sa to ale aj e, jeho východnej Ázie. Tu sa tu išlo o dôležité otázky, ako je využívanie vodných zdrojov. Iste viete, že Eh, je tu veľký rozdiel eh, vo využívaní vodných zdrojov. Mm, súvisí to s tým, či štát sa nachádza eh, hore pri poprúde rieky alebo, alebo proti prúdu rieky. Keď sa pozrieme do Afganistanu, tak to, čo oni potrebujú, je polnohospodárstvo, fungujúce polnohospodárstvo. Zároveň potrebujú aj investície do polnohospodárstva to potrebujú na to, aby ľudia, polnospodári prestali pestovať mák, ale aby prešli napríklad na pestovanie granátových jablk. Takže dôležité je e, sa zamerať na využívanie e, vodných zdrojov, ktorých je tam nedostatok. Dôležité je predchádzať takýmto konfliktom, je dôležité vytvoriť takú situáciu, aby sa nezhoršovala situácia s nedostatkom vody. Musíme zabezpečiť to, aby všetky projekty, ktoré sa týkajú zavážovania, boli e, vypracované udržateľným spôsobom a máme tu určité pozitívne príklady v Európskej únii. Potom, čo sa týka napríklad energetických projektov, ako napríklad vodných elektrární, musí to byť veľmi obozretne navrhnuté aby nevzniklo znevýhodňovanie pre ďalšie štáty, ktoré sa nachádzajú dole na toku rieky. Ďakujem, pán Stevenson. A teraz pán Higgins, minúta. Ďakujem, pani predsednička. USA a NATO viedli vojnu v Afganistane a ľudia tam žijú v hroznej situácii. Asi 40 tisíc ľudí tam zomrelo minulý rok, to sú odhady. Sú tu veľké hrozby pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodli bojovať v armáde NATO a USA, asi 500 ich zomrelo tento rok. Ako hovorí správa pána Arlakyho, posledne tam 9 rokov, hospodárska sociálna situácia v Afganistane je veľmi biedna. Počet ľudí žijúcich v chudobe výrazne narastol a potom si zoberme tých 300 miliard dolárov, ktoré sa skutočne pre, mrhali iba na E, zbranie masového ničenia. Invázia USA do Afganistanu nebola vedená v záujme afgánskych ľudí, ale išlo to geostrategické záujmy Spojených štátov v centrálnej Ázii. Samozrejme išlo o ropu a plyn. Teraz sa armáda odtiaľ stiahuje. Dôležité je, že kto vlastne prevezme potom moc v krajine, je to skorumpovaná Karzajová vláda a jednotliví vysoko postavení vojaci. Dôležité je bojovať proti korupcii, myslím na dobro ľudí. Ďakujem a teraz pán Belder, jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička. Ako spravodajca z pozície EU voči Iránu sa v súvislosti s touto správou zaujímam predovšetkým o úlohu Iránu. Irán má značný vplyv na Afganistán a to sa, na to sa správe zabúda. Ide o otázku, ako posudzuje Európska únia vplyv Iránu na Afganistan a aké politické, aké politické dôsledky z toho vyplývajú. Preto by som mal tri konkrétne otázky na spravodajcu ako aj vysokú predstaviteľku, ktorá bude chcieť písomne na to odpovedať. Prvá otázka. Dochádza k eh, masovým deportáciám afgánskych utečencov z Iránu. Viedie to tiež k destabilizácii. Druhá otázka. Zdieľate oficiálny afgánsky postoj, že pod pláštikom deportácie Irán e, do krajiny privádza zahraničných teroristov. Po tretie, akú pomoc Európska únia poskytne afgánskym úradom, aby vyriešila otázku utečencov z Iránu a poskytla tiež humanitárnu pomoc. Ďakujem a teraz pán Griffin, 1,5 minúty. Pani predsednička, táto správa poukazuje na lži britskej politickej triedy, čo sa týka afgánskej vojny. Je to hrozná vojna, nevieme presne, koľko tam bolo obetí. A táto vojna nebola vôbec v súlade s britskými záujmami. Napríklad um, aj sú tam ľudia z môjho okrsku, ktorým museli zaplatiť e, túto to šialenstvo životom. Sú to viaceré prí, príklady z môjho okrsku, ako napríklad Harvey Holmes. Viacerí zomreli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 lance corporal jordan bancroft burnley kingsman darren deedy bolton guardsman christopher davis st helens. what a criminal waste! aké hrozné mrhanie mladými životmi. Samozrejme, nie je to záležitosť Európskej únie, ak, do akej vojny sa mala Británia púšťať alebo nie. Preto je dôležité si uvedomiť, ako rozhodol náš parlament v Westminsteru. Možno raz Blair, Brown a Cameron budú bráni na zodpovednosť pred súdom, lebo toto bola kriminálna vojna. Ďakujem, pán Griffin. A teraz budú nasledovať ďalší rečníci, pán Mauro, dve minúty. Grazie, signor presidente. Ďakujem, pani predsednička. Súhlasím so spravodajcom, keď hovorí, že tie veľké problémy, ktoré sa ešte dnes vyskytujú v Afganistáne, sa musia vyriešiť, ale novým myšlienkovým spôsobom, definíciou, inou definíciou priorít, ako tomu bolo doteraz. Takisto zdieľam názor, ktorý hovorí o tom, že v roku 2014, do roku 2014 by mala byť stanovená lehota, od ktorej E, iba afgánske bezpečnostné sily budú e, zodpovedné e, za bezpečnosť v Afganistáne. To všetko ovšem neznamená, že afgánska záležitosť sa nášho spoločenstva netýka. Práve naopak, musíme sa postarať predovšetkým o to, aby sa navýšili investície e, do ekonomiky, pretože to znamená stabilitu krajiny. Musí sa to uskutočniť správnym spôsobom. To znamená, že potrebujeme integrovaný dialog so všetkými inštitúciami, E, priamo na mieste. Ale hlavnou otázkou je skutočnosť, že mier v tejto krajine nebude existovať bez toho, že by štát bezpečno, zaručoval bezpečnosť svojich občanov a prevzal zodpovednosť. V tomto zmysle prosím spravodajcu, pokiaľ by to bolo možné, o, e, o pozmenujúci návrh E, čo sa týka operatívnych zásahov e, na mieste. Na jednej strane sa hovorí, e, že tróny sa nesmú použiť, na, druhom, na druhej strane musíme zredukovať ich počet na najvyššiu možnú mieru. Spravodajca myslím si, že má možnosť tento text ešte prepracovať a my ho v tom veľmi radi podporíme. Ďakujem, pán Maura. teraz pán Vigenin, 1,5 minúty. Vážení kolegovia, dnes tu diskutujeme o jednom z najdôležitejších problémov v roku 2010 v oblasti vonkajšej politiky. Chcem využiť túto príležitosť na to, aby som vyjadril moje uspokojenie s touto správou. Údaje, ktorými e, disponujeme viac analfabetizmu, väčšia detská úmrtnosť, e, menej zdravia, to sú fakty. A jeden týždeň vojenských výdavkov e, stojí toľko ako šest financovanie šiestich škôl. Aj keď tieto údaje nie sú vyčerpávajúce, sú to údaje, ktorými disponujeme od roku 2009 EU a členské štáty vynaložili viac ako 8 miliard eur bez výsledkov. Tie sa nedostavili. Napríklad vzdelávanie a trénovanie politikov nesplňa, e, policajtov pardon, nesplňa ani tie základné kritéria, jednak preto, že niektorí e, nie, e, nie sú schopní, ďalší sú analfabeti. Takže my si uvedomujeme, o aký problém tu ide. Jediným možným riešením je politické riešenie. Je potrebné, aby občania a inštitúcie sa politického života zúčastňovali a hľadali dlhodobé trvalé riešenie a aby sa skoncovalo s produkciou omamných látok. Uh, Ďakujem pekne. Pán predseda. Pánovi Arlakimu za prácu na tejto stratégii. Myslím si, že poukázal na to, aké tu máme výzvy, aké chyby sme spravili a pevne verím, že sa dokážeme z toho poučiť a že prehodnotíme naše pôsobenie v Afganistane. Myslím si, že je dôležité spomenúť niektoré veci a sa nad nimi zamyslieť. Prvá vec je možno trošku radikálna, ale je dôležité viesť e, skutočne vážne rokovania s tzv. umierenými talibancami. Toto je určite e, asi jediné, jediné východisko. Samozrejme zložité je zadefinovať to, že kto je umiernený a kto nie o to by sa určite dalo dlhšie diskutovať. Ukázalo sa, že v poslednej dobe to nie je veľmi jasné. Potom ďalšia otázka sa týka pomoci, ktorú poskytujeme a určite je dôležité, aby sa to riešilo cez afgánsky e, štátny rozpočet. To je asi jediná cesta, ako to možno najefektívnejšie robiť. A vidíme aj z našich štátov, že častokrát dochádza k, tak povediať, nesprávnemu používaniu finančnej pomoci. Medzinárodné spoločenstvo bude aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu v rámci Afganistanu, to sa všetci zhodneme. Ja pochádzam zo štátu, kde diskusia o Afganistane sa skôr týka iba toho, či fínske a vojenské síly majú byť stiahnuté alebo nie. Nediskutuje sa veľmi o tom obsahu, čo by tam vlastne mali ostatné vojenské zložky robiť a čo nie. A preto je dôležité mať takúto iniciatívu, takúto stratégiu a toto zhodniť aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, pán Aglund. A teraz jedna minúta, pán Čarnecký. 4 lata temu byłem obserwatorem na wyborach w autonomii palestyńskiej Ehm, vznikla tu istá ilúzia, ktorá sa týkala jedného, jednej z najdôležitejších osôb v Európskom parlamente. Tento človek mi povedal, že ľudia z Hamazu sú príjemní, kultúrni, sympatickí ľudia a bolo by e, vhodné s nimi rokovať. Dnes sa to opakuje. Počúvam tu, že sa hovorí, že by stalo za to vyjednávať s umiernenými talibancami. Otázka je, kto to ale sú umiernení talibanci. Nie je to nejasný pojem. Chcel by som varovať pred e, takýmto smerovaním. V Afganistane zomiera príliš mnoho vojakov, aj z Polska. Naša stratégia stojí veľa peňazí. Myslím si, že by sme nemali vyliať dieťa aj s vaničkom a vaničkou. Chcel by som varovať pred dialogom s ľuďmi, ktorí sú úplne iní ako my. A teraz pán Živen. Živen. Pán Živen. Madame la présidente. Pani predsednička, viem, že pán Arlaki veľmi dobre pozná Afganistan, a možno spomedzi poslancov ju pozná najlepšie a najkomplexnejšie. Ale povedzme si to otvorenie tento text spôsobuje vážny problém. Ja sa nesúhlasím s tými kolegami, ktorí vítajú a gratulujú mu k textu. Hneď poviem prečo. E, tento text jednoducho chce urobiť z nás, z západu, urobiť zodpovedných za to, E, čo teraz zažíva e, Afganistan. Poprvé, pán Arlaki hovorí, že zdravotné podmienky, sanitárne podmienky sa zhoršili, odkedy sme tam my. To je čudné, lebo pani e, Ashton je proti. To si niekto nevšimol. Po druhé, v odseku B sa hovorí, že západné síly sú okupačné síly. Okupačné síly. Členské štáty tohto zhromaždenia, ktoré zažívali, okupáciu, vedia, o čom hovorím. A po treťom v článku 71 ja som bol vojakom v Afganistane pred dvoma rokmi ako vojenský lekár. Liečil som britských, nemeckých, polských, talianských, francúzskych, afgánskych a spojeneckých vojakov a dokonca aj talibancov. Ale môžem vám povedať niečo E, ak poviete zajtra našim vojakom nepoužívajte dróny, tak to jednoducho bude znamenať chote na smrť, riskujte. A ja neviem, že či my si môžeme tak toto zobrať na zodpovednosť. Takže ja nepoznám komplexnosť situácie v Afganistane. Viem, že vojna je krutá, ale treba skoncovať s antimilitarizmom a primárnym antiamerizmom, s týmto sebabičovaním západných síl, ktoré sa obvinujú e, z toho, že spôsobili všetky súčasné zlá v Afganistane. Priatelia, e, nepriatelia to nie sú talibanci, to nie sú Američania ani zahraničné vojska. Toto je veľmi komplexná situácia a vážme slova. Ďakujem, pán Živen. A teraz pán Berman. Minúta. Ďakujem, pani predsednička. Pani Ashton, ja by som sa chcel pripojiť k tomu, ako ste ocenili Richarda Halbruka. Ja som sa s ním raz stretol v Bruseli z jednej večere a skutočne spravil na mňa dobrý dojem. Teraz prejdem do Holandčiny. Vojenská stratégia nemôže byť v Afganistane úspešná. Z 20 tisíc v roku 2001 sa zvyšil počet na 100 tisíc e, v súčasnosti. Existuje stále viacej civilných obetí a, a to e, prosím o ospravedlnenie e, kolega e, e, to všetko vďaka týmto okupačným silám. E, musíme budovať predovšetkým na právnom štáte, e, budovať e, zdravotníctvo, školstvo, ale bez opia. Koalícia musí brať svoje vlastné princípy vážne. Hovorí sa o boji proti, koce, proti korupcii, ale v skutočnosti sa nič v tejto oblasti nemení to ide desilúziou pre Afgáncov. Boj proti korupcii sa musí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 nie je možné vytvoriť stabilizačný program bez stabilizácie vonkajšej činnosti. Musíme zabezpečiť predovšetkým bezpečnosť a dosiahnuť víťazstvo v boji proti povstalcom. Preto je potrebné zvýšiť angažmá európskych štátov v rámci NATO a posilniť Europol. Pokiaľ vieme, zatiaľ sa nedosiahol príslušný počet. Takisto je potrebné otrhnúť eh, Taliban od eh, Pešavaru ako vyplýva z toho, čo e, vypracovali USA, e, títo sú financovaní predovšetkým z obchodu s drogamu, drogami. Preto sa prostriedky musia venovať predovšetkým na to, aby farmári pestovali mak. Finančné prostriedky je potrebné e, poskytovať na regionálnej úrovni, ale vláda musí byť centrálna. Pokiaľ by sa totižto takto Afganistan rozbil, eh, viedlo by to k rozdeleniu na eh, medzi sebou bojujúce kmene. Janáku, ďakujem. Toto situácia v Afganistane vyvoláva veľký záujem medzinárodného spoločenstva. A to nie len preto, že sú tam vojenské sily, ale aj preto, že sú tam rizika teroristických útokov, ktoré by mohli spôsobiť problémy medzinárodnému spoločenstvu. Je pravdou a to musíme uznať. Už od 14. storočia takéto integristické sily v Afganistane existujú. Pani Ashton, keď príjmeme správu komisie, o situácii v, ohľadne drog v Afganistane, tak pokúsme sa urobiť projekciu do budúcnosti a tá bohužiaľ nie je rúžová. Bohužiaľ všetko, čo sme urobili, aby sme tento fenomén vyriešili, nemalo úspech. E, v Afganistane produkcia drog financuje vojenské aj teroristické aktivity a preto je potrebné e, predaj týchto drog a pašovanie e, jednoducho s ním skoncovať a peniaze investovať do oblasti zdravotníctva, školstva, potierania detskej úmrtnosti a tak ďalej. Je dôležité, aby sa e, zlepšila kvalita života ľudí a potom Samozrejme, takýto rozvojový model, ktorý by sme podporovali, by mohol pomôcť rozvoju žien, pretože tie sa nachádzajú naozaj vo veľmi ťažkej situácii odčia z Talibanu. Už v samotných moslimských krajinách e, Taliban vyvíja e, veľký, alebo islám vyvíja nátlak, ale v talibanskom Afganistane je to ešte horšie. Preto je pani Aštonová dôležité, aby EÚ zostala prítomná v Afganistane, aby priniesla svoju európsku tvár. A ja by som chcela vzdať hold e, Richardovi Holdbrookovi. Za to, čo on zomrel, je dôležité, aby sa skoncovalo s vojnou v Afganistane. To je rozhodujúce pre európsku aj globálnu bezpečnosť. A preto, ako hovorí pán Arlak, je potrebné napraviť chyby, ktorých sme sa dopustili v minulosti a treba e, dať na prvé miesto bezpečnosť ľudí. To znamená, že e, zahraničné prítomné vojenské sily by mali predovšetkým chrániť, podporo, podporovať by sme mali právny štát a demokratické inštitúcie, ktoré sa nemôžu budovať e, bo, vojnovými pánmi. E, zastavenie vojny v Afganistane takisto bude závisieť aj od situácie v susednom Pakistane, čo je jadrová mocnosť. Ak, ak nie, tak vlastne vstrosia politika Európanov nebude môcť pomôcť zastaviť vojnu v Afganistane a takisto narastanie pekla v Pakistane. A teraz pán Fidan za dve minúty. Grazie, Ďakujem, pani predsedníčka. A ja sa môžem e, pripojiť k spomienke na Richarda Holbrooka. Keby moja politická skupina pripravila túto správu, tak by dopadla úplne ináč ako e, správa pána Alakiho. Správa ku ktorej e, sa vyskytlo mnoho pozmenujúcich návrhov aj z našej politickej skupiny, nie je veľmi ideologická. Hovorí sa o tom, čo sa e, dosiahlo za posledných 9 rokov, hovorí sa aj o nedostatkoch, práve tak ako aj o ďalšom pozitívnom vývoji, ktorý je potrebný na to, aby afgánske orgány dokázali zvládnuť situáciu sami. Vojenská, vojenské riešenie samotné e, neprichádza do úvahy. Musíme však pripustiť, že za posledné mesiace sa e, došlo k značným vojenským úspechom. Spomeniem len situáciu, teda vojenskú akciu v Kandaháre na druhej strane e, dochádza k e, ďalším e, bojom voči povstalcom. To je tiež podmienka preto, aby bol Taliban zapojený do rokovaní obete tisícov vojakov, aj Talianov medzi nimi je niečo, čo nás robí e, hrdými. Je potrebné zasadiť sa o obnovu v tejto krajine. Budujeme tu školy, budujeme tu mosty, ktoré sú tak dôležité pre túto krajinu. Aj napriek e, výdobytkom, ku ktorým došlo, je tu ešte stále mnoho nedostatkov. Predovšetkým e, tu boli už viackrát kritizované dróny. Myslím si, že by bolo chybou E, keby sme e, tento e, nástroj nechali nepovšimnutý. Predovšetkým na východe krajiny je veľmi ťažké zvíťaziť nad jednotkami Talibánu. Ja s mojou politickou skupinou budem musieť hlasovať proti tejto správe. Ďakujem, pán Chvála, predsednica. Ďakujem, pani predsednička pani Eštenová. Blahoželám kolegovi Alachimu za odvážnu správu. S právom e, si pripomíname diplomata Holbrúka a tiež jeho zásluhy v oblasti Balkánu. Dovolte, aby som ho citoval vzhľadom na financie 1,6 miliard dolárov som označil to najefektívnejší program v rámci vlády. E, Spoštovaného diplomáta Holbruka. Konec citátu e, diplomata Holbruka. Podobne to vyzerá aj so všetkým ostatným, čo má e, nejaké prepojenie na túto vojnu. Nemám čas e, hovoriť o detailoch a tiež o tom, prečo sme padli do, pas, do Bušovej pasce, ale e, naši ľudia očakávajú od nás, aby sme túto vojnu skončili. Táto vojna e, stála veľmi veľa peňazí, veľmi veľa ľudských životov. Je na čase, aby sme e, sa priblížili k mieru a to je to, čo očakávajú od nás e, naši občania. Očakávajú politické riešenie, neveria vo vojenské riešenie. Ďakujem pani Basesku dve minúty. Vážená pani predsednička,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 samozrejme musí byť e, zlepšená aj napriek 9-ročnému pôsobeniu medzinárodného spoločenstva. Keď si pozrieme socioekonomické údaje, vidíme, že nie sú lepšie ani bezpečnostná situácia. Častokrát sa príjmajú rozhodnutia bez toho, aby do toho bola zapojená aj afgánska strana. Preto si myslím, že to, čo nám chýba v Afganistane, nie je ani rámec, ani nástroje. Nie. V zásade potrebujeme akurát strategický výhľad v súlade s našim pôsobením v Afganistane. Európska únia musí v spolupráci s NATO a to prevziať vedenie v rámci takéhoto medzinárodného úsilia a je nutné podporiť Afganistan ako suverénny štát. Jediné diplomatické a politické riešenie je také, na ktorom sa aktívne bude podielať afgánska vláda. V tejto súvislosti si myslím, že jeden z kľúčových elementov tejto správy je podpora novej stratégie proti e, povstalcom v Lisabone na samite NATO sa rozhodlo, že, sa pre, že teraz bude prechodné obdobie, kde sa postupne buduje zodpovednosť za bezpečnosť do roku 2014 odovzdávať afgánskej strane. Tak ako bolo stanovené na začiatku pôsobenia, naša krajina nestiahne svoje vojenské zložky, kým nebude Afganistan považovaný za bezpečnú krajinu. Tu chcem oceniť aj ruský prístup, ktorý sa týka napríklad zásobovania našich jednotiek a pohyb našich jednotiek. Na záver by som chcela povedať, že paralelne s týmto prechodným obdobím zložky ISAF sa budú musieť presunúť z tohoto relatívne bezpečného územia do, na iné územie. Toto bude zásadné aj pre rumunské zložky, ktoré pôsobia na juhu Afganistanu. Ten región bude považovaný za nestabilne naďalej. Ďakujem pekne, teraz pán Preda. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som zdôrazniť, že plne súhlasím s tým, čo predtým povedal pán Žuvan. Chcel by som na úvod povedať, že je mi veľmi ľúto, že táto správa názov tejto správy nespomína Európsku úniu. Nemyslím si, že môžeme hovoriť mene svetového spoločenstva. Podľa mňa môžeme hovoriť iba mene Európskeho spoločenstva. Ja som sa to snažil aj presadiť prostredníctvom niektorých mojich návrhov. Samozrejme, neznamená to, že nespolupracujeme s našimi spojencami, ako vlastne to spomína aj pán Žuvan, pre všetkým rozhodujúce spolupráca s USA. Nemyslím si, že by sme sa mali teraz sústrediť na úplne novú stratégiu. Podľa mňa nebolo lepšie, keby sme implementovali tú stratégiu, ktorú sme vlastne vypracovali pred dvomi rokmi na samite NATO v Bukurešti. To znamená, že tu nejde o úplne novú stratégiu, ale tu ide o koherentnosť so starou stratégiou. Zároveň musíme sa poučiť aj z chýb, ktoré sme spravili v minulosti. A tu ide predovšetkým o vojenskú koalíciu, ale zároveň by sme nemali padnúť do pásce, aby sme si vlastne nejako idealizovali tú situáciu, aká tam bola pred eh, medzinárodným nasadením. Tak ako povedali viacerí rečníci, je dôležité si uvedomiť aj to, že hlavný, hlavným cieľom našej stratégie v Afganistane malo byť odstránenie Talibanu. Zároveň by sme mali vidieť aj pozitívne stránky nášho pôsobenia. Pre všetkým ide o plán Petreusa. Afganistan je dnes štátom, kde ženy majú viac práv, kde viac detí chodí do škôl, kde je, funguje podstatne viac a, fabrík a kde sa stavajú cesty. Toto súvisí s tým, že jednoducho my sme prispeli vývoju v tejto krajine. Napríklad programy vlastne vzdelávania, ktoré sa týka boju proti chudoby, rozvojové programy, programy obnovy. Toto bolo dôležité pre podporu mieru v Afganistane. Chcel by som ešte zdôrazniť, aké je dôležité zvoliť eh, pragmatický prístup, tak ako to zvolila naša politická skupina. Nesmieme zabudnúť na to, že pri tejto správe bolo množstvo pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Teraz pokračujeme v rozprave. Šiesti kolegovia sa prihlásili do, mm, medzi spontánnych rečníkov. Viac žiadosti nemôžem akceptovať. Každý dostane jednu minútu samozrejme. Dôležité je, aby ste boli disciplinovaní. Teraz pán Kolino. Takže pán Kolino tu nie, pán. Pani Desarnej, nech sa páči, minúta. Ďakujem, pani predsednička, iba veľmi stručne tri veci. Poprvé, myslím si, že na rozdiel od toho, čo bolo povedané, že Európska únia by mala mať v Afganistane vlastnú stratégiu. Máme vojakov, ktorí sú tam angažovaní, máme viac prostriedkov a preto by sme sa mali nad tým zamyslieť. Po druhé, nazdávam sa, že je potrebné, aby peniaze medzinárodného spoločenstva boli na úžitok Afganistanu a Afgáncom, čo sa bohužiaľ nedeje. Teda čiastočne e, je to mm, na zodpovednosti mimovládnych organizácií, ale na druhej strane aj bohužiaľ vládnej korupcii, lebo je tam vláda, ktorá je skorumpovaná, nie je spravodlivá a vôbec nie je efektívna. Po tretie, dialog, politický dialog sa pokúša nadviazať už niekoľko rokov s eh, Talibanom. E, eh, je to ťažké, i keď myslím si, že je to potrebné bude ťažké tento dialog nejakým spôsobom nadviazať, lebo aj keď sme v teréne v pozície slabšieho, e, sťahovanie vojsk bude e, komplikované. Ďakujem, pani Sarnes. Pán Kolino je už v sále, nech sa páči, dávam vám slovo. Vážená pani predsednička, vážené kolegyňa, kolegyňa, s chválením e, pozmenujúcich návrhov môžeme súhlasiť so správou pána Arlachyho, ako aj s pripomienkami. Potrebujeme predovšetkým transparentnosť e, pri finančnej pomoci. E, policajné sily je potrebné posilniť, obchod s drogami je potrebné zintenzívniť. Predovšetkým je potrebné zdôrazniť že potrebujeme kontrolu a stabilizáciu tohoto teritória, aby sme mohli bojovať proti Talibánu. Takto je, len takto sa umožní e, uvedeniu e, mierového procesu. Máme spoločný text, Chcel by som spomenúť aj za kontingent, ktorý slúži na ochranu obyvateľstva

Takže pán Bronz, nech sa páči. Ďakujem pekne. Správa pána Arlak je veľmi informatívna, dobre vypracovaná. Akurát ide o to, že musíme si uvedomiť, že e, Afganistan nie je liberálnou demokraciou. Tá strašná história Afganistánu, kde zomreli aj stovky britských vojakov, tisícky Afgáncov, stovky e, spojeneckých vojakov, kde vieme, ako sa zvýšila úmrtnosť novorodencov a skrátila sa očakávaná dĺžka života. Je tam 9 rokov konfliktu, naďalej sa pestuje e, tam mák a Afganistan dodáva 90% všetkého heroinu do Európy. Ženy sú tam málo zastúpené v hospodárstve Dôležité je ukončiť vojnu, priniesť našich ľudí domov a bojovať pre terorizmu. Ďakujem pekne. E- Ďakujem. A pani Nikolaj? Ďakujem, pani predsednička. Bez pochyby ženy, rovnako ako aj deti, sú veľmi dôležité eh, prvky tejto správy, ale ešte eh, dôležitejšie v správe pána Lachyho je racionalita tejto správy. Musíme eh, nájsť legitimitu pre naše nasadenie v Afganistáne, ale musíme hovoriť samozrejme aj o účinnosti tohoto nasadenia. E, po desiatich rokoch e, nasadenia v Afganistáne e, môžeme samozrejme spochybniť politickú misiu, e, ale my všetci nesieme zodpovednosť za túto politickú misiu a musíme na otázky odpovedať. Vítam túto správu aj z toho dôvodu, že hovorí o veciach, o ktorých zvyčajne nehovoríme, ktorým sa vyhýbame táto správa je len jedna z mnohých, aké musíme pripraviť. Musíme periodicky vyhodnocovať túto situáciu a ako náhle zistíme chyby, musíme eh, nájsť aj eh, riešenia a odstránenia týchto chýb. Ďakujem, pán Paška. Predsedajúca, vážená pani eh, vysoká predstaviteľka Európskej únie

dobrého riadenia, to je niečo, čo už e, dlho rokov podporuje medzinárodné organizácie. Musíme si uvedomiť, že naše pôsobenie dlhodobé. Ja by som tam chcel vidieť pre všetkým tri veľké výzvy. Dôležité je, aký štátny model chceme poskytnúť Afganistanu. Jednoducho to nezodpovedá afgánskym tradíciám. Afgánci sa musia prispôsobiť, musíme sa prispôsobiť aj my, aby takto sa podar, podarilo e, dosiahnuť spoločné ciele. Druhá výzva sa týka bezpečnostnej situácie to si vyžaduje naše medzinárodné vojenské pôsobenie aj po roku 2014, keď Afgánci prevezmú teda celý, celú, celý štát. Dôležité je potom buď e, e, rozšíriť naše pôsobenie, alebo si uvedomiť, aké to mať e, dopady na bezpečnosť. Dôležité je urýchliť aj naše úsilie. Dôležité, aby sme nevyhlásili tzv. víťazstvo a išli domov. To by podkopalo našu kredibilitu. Ďakujem pekne a týmto končím rozpravu k tejto téme a slovo dám ešte pani Ešten. Ďakujem pekne pani predsedníčka. Dovolte, by som prinesla pár záverečných komentárov. Chcem sa poďakovať Európskom parlamentu. Toto bola veľmi zaujímavá a mnohoraká diskusia. A ja si vážim za tento záujem a tú energiu, ktorú kladete do nášho pôsobenia v Afganistane a diskusia to veľmi dobre odzrkadlala. odzrkadlala. Ako som už povedal na začiatku, som presvedčená, že Afganistan je dôležitý pre všetkých nás, pre všetkých našich občanov a Európska únia musí zostať kľúčovým hráčom. Pevne verím, že som dobre prezentovala tie priority na nadchádzajúce obdobie. Dôležité je vytvoriť rovnováhu medzi, medzi medzi rozdeľovaním zdrojov medzi afgánskou vládou. Dôležité je eh, aj zároveň bojovať proti korupcii a, a takto šetriť zdroje, ktoré poskytujeme. Dôležité sú aj niektoré sektory ako zdravotníctvo, polícia, eh, bezpečnosť, právny štát, súdnictvo. To je veľmi zásadné. Okrem toho, ako som popísala tieto programy, dôležité je eh, vybudovať kapacity a lokálne afgánske štruktúry. Priority vlády sú boj proti korupcii a drogám, dôležité toto podporovať a ja som už aj spomenul vám pri hovore, aké je dôležité, aby ženy boli zapojené do aktivít na všetkých úrovniach, aby boli zastúpené v politických štruktúrach. Pán Stevenson a vaše, vaše informácie, áno, to som si vypočula. A toto je skutočne vážna téma. Pán Belder, ja vám poskytnem odpoveď, ak vám to vyhovuje, tak písomne. Chcela by som na záver sa poďakovať pánu Arlakimu za jeho správu. Veľmi sa teším na ďalšiu diskusiu o kľúčových témach v rámci tejto správy. A chcela by som skončiť môj príspevok tým, že zopakujem to, čo sa povedalo pánovi Richardovi Holbrookovi a o tých slovách, ktoré hovoril predtým, ako išiel na, na záver ku koncu svojho života a, a ako povedal, ako nutné postupovať v Afganistane. Budem všetkým chýbať. Ďakujem pekne, vysok, pani vysoká predstaviteľka. A teraz dáme slovo pánovi spravodajcovi. Nech sa páči, pán Harlaky. Ďakujem. Bola to veľmi zaujímavá rozpráva, veľmi živá a mám iba dve pripomienky najskôr. Som veľmi rád, že nikto nekritizoval štyri hlavné body správy. Správa si vyžaduje reformu medzinárodnej pomoci, elimináciu pestovania maku na hašiš, e, na opium, e, školenie policie a e, stiahnutie sa. Takže ja som spokojný s tým, že po ročnej debate výbor pre zahraničné veci podporil štruktúru správy. To nebola správa Arleky, prijala ju, prijal ju výbor AFET, takže to je výbor AFETu, e, správa výboru AFET. Bola schválená takmer jednomyselne, 61 za a 1 hlas proti. Bola vypracovaná na základe viacerých kompromisov e, od viacerých politických skupín. Je preto dôležité odvolávať sa na skutočný text správy na poslednú verziu. Nehovorí sa o okupačných vojskách v Afganistane. To bol pôvodný text. V definitívnom texte sa hovorí o koalícii medzinárodných vojenských síl umiestnených v Afganistane. To bola opravená verzia na základe pozmenujúcich návrhov. Najdôležitejšie otázky sú o drónoch. To správa, táto správa nie je správou o drónoch, sú, venujú sa tomu len dva riadky ohľadne používania drónov. Myslím si, že už sme tam mohli dôjsť k dohode, ale som si vedomý toho, že a dôverím, dôverujem mojim partnerom a som presvedčený, že sme našli kompromis, Nikto nehovorí, že máme zakázať používanie bezpilotných lietadiel, ale my kritizujeme neodôvodnené používania. Myslím si, že tam môžeme nájsť zhodu. Ďakujem vám, ďakujem pani Aštonovej. Dúfam, že bude brať do úvahy túto správu, ktorej obsah je veľmi konkrétny a vyžaduje si e, stratégiu stiahnutia sa z Afganistanu. Ďakujem, pán spravodajca. Môžete akceptovať ústnú otázku od pána Segedyho? Pán Segedyho, Segedy vám chce položiť otázku. Zdvihol svoju modrú kartičku. Áno, áno, hovorí pán Arleky. Nech sa páči, pán Segedy, môžete položiť svoju otázku. To valte den rotisísos. Síndoma sa sparakalo. Stručne položte otázku. Eh, Ďakujem pekne za slovo. Ja nechcem povedať otázku pán, pánovi Arlakým, ale skôr vám, pani predsednička. Je tu takú, taká otázka, alebo taká výstraha. Ja som e, nezaradený poslanec a my nemáme veľa príležitostí prispieť alebo zapojiť sa do rozpravy ja som sem prišiel pred hodinou, prišiel som k vašim ľuďom, som oznámil, že chcem vystúpiť. Samozrejme, ja chápem, že dnes som nedostal príležitosť. Samozrejme, ja predložím môj, môj príhovor v písomnej forme, bude to priložené k správe z, toho, z tohoto zasadania, ale bolo by dobré a očakal by som od vás, keby ste vychádzali viac v ústretí nezaradeným poslancom, ktorí majú skutočne malo príležitosti vystúpiť. Ďakujem pekne. Oui. Ešte faktická poznámka. Ja by som chcel opraviť to, čo povedal pán Arleky. Má pravdu, finálny text už neobsahuje v úvodnom uh, ustanovení dva slovo okupačné síly. Avšak preklad, francúzsky preklad poslednej verzie nebol správny. Vo francúzskej verzii až do dnešného rána sa hovorilo o okupačných silách. Ďakujem vám za Eh, upozornenie. Pán Donžon, to nie je faktická poznámka, prepáčte. My tu teraz miešame rôzne veci. Pán Donžon vystúpil, ale nevystúpil eh, s faktickou poznámkou